Zápisnica je teda tým pádom schválená. Program schôdze nám hovorí, že nasleduje otázka na ústne zodpovedanie, ktorá sa týka úlohy kultúry pri rozvoji európskych regiónov. Vypočujeme si najprv pani Pak ako spravodajkyňu, alebo teda autorkou tejto ústnej správy. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, e, e, stretávame sa v neobvyklom čase, ale napriek tomu